Zápisnica zo včera bola rozdaná. Máte nejaké pripomienky k tejto zápisnici? Nie, v takom prípade považujem zápisnicu za schválenú. Máme tu teraz na programe pracovný program Rumunska. Máme tu e, premiérku Rumunska. Nech sa páči, máte slovo. Domnule președinte al Pán predseda. Parlamentului European, doamnelor și domnilor. Sunt Vážené dámy a páni, je to veľká česť, že tu môžem byť dnes s vami a že môžem pred vami hovoriť ako premiérka Rumunska. A prevzali sme predsedníctvo Európskej únie od Rakúska. Chcela by som využiť túto príležitosť na to, aby som vyjadrila svoje poďakovanie rakúskému predsedníctvu. Zároveň by som chcela tiež vyjadriť vďaku partnerom z TRIA, Fínsku a Chorvátsku. Spolupracovali sme veľmi úzko s nimi, spolupracovali sme s nimi veľmi dobre pri príprave eh, nášho spoločného vyváženého pracovného programu na nasledujúcich 18 mesiacov. Teraz odprezentujem priority rumunského predsedníctva Rady EÚ a e, takisto stanovím víziu pre budúcnosť Európskej únie. Dámy a páni, Európa bola vždy schopná prekonať prekážky a znova povstať po zložitých momentoch v dejinách. Európsky projekt v jeho súčasnej forme bol formovaný mnohými krízami, ktorými Európa musela prejsť. A dnes sa znova nachádzame na veľmi zložitej križovatke, pokiaľ ide o európsky projekt. Ale ako veľmi dobre viete, akokoľvek situácia môže byť aj dobrá. Možno ju premeniť na príležitosť, na nový začiatok. A z toho dôvodu by som chcela povedať, že moja vízia pre rumunské predsedníctvo v nasledujúcich šiestich mesiacoch nie je niečo, čo považujem iba za formálnu povinnosť. Máme viac než 500 miliónov európskych občanov, ktorí k nám zhľadajú a čakajú od nás odpoveď na budúcnosť pre Európu. A preto verím, že je pre nás veľmi dôležité ukázať občanom Európskej únie, že európske inštitúcie pracujú pre nich a že sú schopné priniesť výsledky zlepšujúce životy ľudí a naplňujúce nádeje ľudí. Prvý krok tomto rotujúcom predsedníctve bude veľmi zložitý, pokiaľ ide o rozhodovací proces. A preto sa naozaj spolieham na vašu podporu, aby sa nám čo najskôr eh, podarilo dokončiť čo najviac legislatívnych návrhov, ktoré máme momentálne pred sebou a aby sme eh, dokázali odpovedať na úlohy čakajúce na celoeurópskej úrovni na nás všetkých Naša vízia e, sa dotýka hlavne súdržnosti, čo je jedno zo základných európskych hodnôt. A táto súdržnosť vlastne poukazuje na to, že potrebujeme mať jednotu medzi členskými štátmi a potrebujeme aj územnú a ďalšie súdržnosti, aby sme prekonali rozdiely medzi regiónmi. Potom tu máme sociálnu súdržnosť, ktorú potrebuje na to, aby sme chránili e, štyri základné slobody vnútorného trhu. Takže táto myšlienka súdržnosti je prierezová a vyplývajú z nej aj tematické priority e, nášho predsedníctva, Máme ich v štyroch oblastiach. Prvá rade ide o Európu konvergujúcu, bezpečnú Európu, silnú Európu, ktorá je silnejším celosvetovým aktérom a potom Európa spoločných hodnot. Pokiaľ ide o Európu konvergencie, to je náš prvý pilier aktivít počas rumunského predsedníctva Rady EÚ. A tu by sme chceli zabezpečiť ekonomický rast, sociálny rozvoj a chceli by sme e, preklenúť tie rozdiely, ktoré existujú medzi krajinami a regiónmi. Takisto by sme chceli zvýšiť schopnosť, konektivitu a udržateľnosť. Vnútorný trh je samozrejme jedným z najväčších úspechov Európskej únie, je v jadre nášho projektu. A je to aj jeden z cieľov Európskej e, únie za e, rumunského predsedníctva potrebujeme zadefinovať potrebnú štruktúru alebo rámec, tak aby eh, trh fungoval hladko. Takisto potrebujeme konsolidovať eh, technologickú a vedeckú bázu európskeho priemyslu a až potom sa nám podarí stimulovať konkurencieschopnosť na medzinárodnej úrovni a zároveň sa nám podarí vytvárať ekonomický rast a nové pracovné miesta. Budeme aj naďalej podporovať digitalizáciu a to aj v oblasti európskeho priemyslu. E, digitálna ofenzíva je niečo, čo podporovali už predchádzajúce predsedníctva. Estonci a Rakúšania na tom pracovali počas svojich predsedníctiev a my prevezmeme štafetu a budeme naďalej bojovať v tejto oblasti rovnako intenzívne ako predchádzajúce predsedníctva. Takisto sa budeme zameriavať na zlepšenie konektivity medzi východom a západom, severom a juhom a budeme eh, podporovať uľahčovať všetky možné spojenia, ktoré tam existujú, tak aby sme zlepšili operabilitu štyroch základných slobôd a zlepšili konkurencie schopnosť Európskej únie a zlepšili e, životnú úroveň v oblastiach, ktoré sú menej rozvinuté. Hovorila som o potrebe dlhodobých politík, e, pokiaľ ide o priemysel, ale je rovnako dôležité e, pripraviť aj úpravu energetickej únie, zákonnú úpravu energetickej únie. Toto bude naozaj veľmi dôležité počas nášho predsedníctva. Pokiaľ je o druhý pilier predsedníctva, bezpečnejšia Európa. Tu budeme mať pred sebou eh, úlohy v oblasti bezpečnosti. A Európska únia teraz čelí eh, širokej škále rôznych hrozieb a rizik, ktoré by mohli podkopať naše spoločné hodnoty a sociálnu prosperitu v našej otvorenej spoločnosti. Vo svete urýchlenej digitalizácie musíme dosiahnuť väčší pokrok, pokiaľ ide o ochranu našich občanov vo virtuálnom priestore a musíme konsolidovať našu vytrvalosť a odolnosť voči kybernetickým útokom. Bezpečnosť a kybernetická bezpečnosť budú mimoriadne dôležité pre nás v rámci akéhokoľvek projektu, ktorý sa týka informačnej spoločnosti. Ďalším e, dôležitým potom v rámci bezpečnosti e, sú rokovania a práce, ktoré treba dokončiť v oblasti koherentného zvládania migračných tokov a posilnenia hraníc Európskej únie. A takisto e, zásahov a bojov proti terorizmu a pokiaľ ide o ochranu našich občanov v virtuálnom priestore. Toto všetko tiež budeme musieť posilniť. Budeme e, takisto e, sa snažiť o rozšírenie mandátu Európskeho prokurátora v oblasti boja proti terorizmu. Chceli by sme prispieť e, k hľadaniu životaschopných riešení v oblasti migrácie. Budeme sa snažiť vrátiť občanov do e, štátov pôvodu, do tranzitných štátov a takisto budeme riešiť otázku obchodovania s ľuďmi. Tretí pilier, ktorý by sme chceli navrhnúť pre rumúnske predsedníctvo je nasledujúci. Európa ako silnejší celosvetový aktér. Naša vízia a naša hlavná oblasť zamerania bude závisieť od nášho spoločného záväzku eh, v oblasti politiky a bezpečnosti pre eh, Európsku úniu. Pokiaľ ide o bezpečnostnú politiku, budeme podporovať posilnenie našich obranných kapacít a budeme úzko spolupracovať s podobnými iniciatívami v kontexte NATO. Zároveň Eh, budeme musieť venovať pozornosť aj našim najbližším susedom. Eh, to znamená, že musíme eh, dosiahnuť pokrok, pokiaľ ide o rozšírenie Európskej únie. Tohto roku oslavujeme 10. výročie vytvorenia východného partnerstva a to bude kľúčový moment, pokiaľ ide o túto politiku. Budeme venovať zvláštnu pozornosť regiónu Západného Balkánu. Okrem toho budeme podporovať Európsku úniu a jej záväzky na medzinárodnej úrovni. Tu nám ide o obranu obchodných záujmov, o modernizáciu e, viacstranného obchodného systému a o rozšírenie dohôd o ekonomickom partnerstve a dohôd o voľnom obchode. Štvrtým pilierom rumunského predsedníctva e, je Európa spoločných hodnôt Inými slovami, chceli by sme eh, stimulovať koheznú politiku Európskej únii. Preto budeme tvrdo pracovať na tom, aby sme podporovali hodnoty a princípy, ktoré nás spájajú. Musíme však eh, pracovať aj na viacerých problémoch, eh, ktorým stále čelíme v Európskej únii, ako je rasizmus, netolerancia, xenofóbia, populizmus, antisemitizmus alebo nenávisné prejavy Chceli by sme vidieť demokratickejšiu úniu, takže budeme podporovať e, rovnosť príležitosti a chceli by sme, aby táto rovnosť príležitosti bola poskytnutá všetkým občanom Európskej únie. Je pre nás veľmi dôležité získať si dôveru našich občanov, tak aby verili v európsky projekt. Ja zastupujem e, rumunských občanov ako premiérka tu dnes pred vami. A oni si veľmi vážia Európsku úniu, e, majú však pocit, že s nimi nezaobchádzajú rovnako, hlavne pokiaľ ide o kritiku namierenú našu krajinu za isté problémy, ktoré sa v iných štátoch považujú za prirodzené javy. A dôsledkom toho je, že sa nám dávajú podmienky, ktoré sa nedávajú iným štátom. A Rumúni to považujú za akúsi nerovnosť a vnímajú to aj v tom, že Rumunsko nie je v šengenskej zóne. Chcela by som sa poďakovať predsedovi Junkerovi a predsedovi Tajanimu za podporu, ktorú vyjadrili nášmu prístupu do šengenskej e, zóny, do šengenského priestoru. Chcela som vám iba uviezť príklad z mojej krajiny, tak aby akékoľvek e, rozhodnutia, ktoré sa robia na európskej úrovni, súvisí súvislosti e, s členským štátom boli vnímané ako rozhodnutia, ktoré budú mať účinok na ľudí doma, budú mať účinok aj na dôveru, ktorú títo ľudia majú v Európsku úniu. To znamená, že kedykoľvek urobíme nejaké rozhodnutie, musíme sa zamyslieť aj na uh, občanmi toho štátu, ktorého sa dané rozhodnutie dotýka. A preto musíme odstrániť akékoľvek nerovnaké zaobchádzanie tak, aby sme posilnili spoločné hodnoty Európskej únie. Vzdelávanie a kultúra sú kľúčom pre budúcnosť Európy z individuálneho hľadiska každého občana Európskej únie, ale aj pokiaľ ide o konsolidáciu európskeho projektu ako takého. Takisto je pre nás dôležité nájsť riešenia, ktoré budú definovať a určovať zapojenie mladých ľudí. Musíme zapojiť mladých ľudí do budúceho smerovania Európskej únie, dámy a páni. Všetci budeme pozorne sledovať rozhodnutie britského parlamentu a Brexit bude takisto kľúčovou záležitosťou pre rumunské predsedníctvo. Vrátime sa eh, k tomuto historickému momentu v Európskej únii ale takisto sa musíme poučiť z tejto situácie. Mají naša demokracia táto obrovská e, nadnárodná demokracia si bude znova voliť nový Európsky parlament. A myslím si, že je dôležité zamyslieť sa nad budúcnosťou týchto volieb, pretože to bude príležitosť pre nás, ktorí veria v Európu, podporovať úniu, ktorá bude jasnejšie zameraná na základné princípy, na svoje základné princípy a ja verím v silnú Európu, ktorá bude jednotná, ktorá bude dobrá a bude splňať svoje záväzky a sľuby voči svojim občanom. A ja verím aj v Európu, ktorá bude ešte európskejšia. a bude podporovať skutočné európske hodnoty a inšpirovať svojich občanov tak, aby boli hrdí na to, že sa nachádzajú v spoločnom európskom priestore. Zjednotená silná Európa, ekonomicky, politicky a sociálne silná Európa je najlepším možným riešením pre budúci európsky projekt. Ďakujem vám veľmi pekne za vašu pozornosť. Ďakujeme pekne. Teraz e, dostane slovo podpredseda Európskej komisie, pán Ansip. Thank you, Mr. Ďakujem, pán predseda, vážená pani predsednička vlády, vážení poslanci Európskeho parlamentu. Vystupujem v mene predsedu komisie Junckera a som veľmi rád, že mám možnosť vystúpiť e, pri príležitosti historicky prvého rumunského predsedníctva. Rumunsko, podobne ako moja domovská krajina Estonsko a mnohé iné krajiny v Európe, oslávili svoje sté výročie v minulom roku. Boli to časy, keď sme si pripomenuli minulosť, ale tiež keď sme pozreli na to, ako ďaleko sme už došli v priebehu tohto obdobia. Rumunsko naozaj ušlo dlhú cestu. Teraz je eh, na spravom mieste a to v srdci Európy. Neexistuje lepší symbol tohto pokroku ako toto rumunské predsedníctvo, pretože v priebehu najbližších šiestich mesiacov Rumunsko bude viesť radu ministrov Európskej únie a to vo veľmi významných časoch pre Európsku úniu. Bol som v Bukurešti minulý týždeň spolu so všetkými ostatnými kolegami z Európskej komisie a tam sme videli priamo na vlastné oči, nakoľko je krajina pripravená a tiež aké je veľké nadšenie v Rumunsku spojené s týmto predsedníctvom. Ale predsedníctvo zo sebou vždy prináša aj zodpovednosť. A to o to viac v priebehu ktoré, eh, obdobie, ktoré je poznačené zmenami a predvoľnou kampaňou, ako povedal už mnohokrát predseda komisie Juncker. Európska komisia je vám k dispozícii, eh, veľmi ochotne vám pomôže, podporí vás eh, vo všetkých E, fázach tohto procesu budeme úzko spolupracovať so všetkými inštitúciami a so všetkými zainteresovanými stranami, tak aby najbližších 6 mesiacov bolo produktívnych, úspešných a tiež, aby prispeli k ešte užšej jednote Európskej únie a taktiež, aby prispeli k solidarite. Ale takisto, ako sa vy môžete spolahnúť na nás, aj my sa, Spoliehame na vás, spoliehame sa na to, že budete schopní viesť, že prijavíte stabilitu a tiež sa spoliehame na to, že budete schopní budovať mosty, hľadať koncenzy aj v Európe, aj u seba doma. Hovorím to preto, že akékoľvek úspešné predsedníctvo závisí predovšetkým od národnej jednoty a od politického konsenzu. Jednotný front domovskej krajine pomôže tiež jednotne konať únii. Navonok Rumunsko pozná význam jednoty o mnoho lepšie ako ktokoľvek iný. Keď sa Rumunsko pripravovalo na vstup do únie, celá krajina pracovala neochvejne na tom, aby sa splnili všetky prístupové kritériá. To nebol len automatický proces, bol to výsledok intenzívneho úsilia celej krajiny, keď sa celá krajina zjednotila v tomto procese v snahe skonsolidovať svoju mladú demokraciu v únii solidarity a spoločných hodnot. Tieto hodnoty, teda sloboda, demokracia, princípy právneho štátu, toto sú hodnoty, za ktoré krajina bojovala. A to sú práve hodnoty, ktoré sa nikdy nesmú ohroziť či oslabiť kdekoľvek v Európe musíme všetci dokázať v najbližších šiestich mesiacoch a aj nad rámec týchto šiestich mesiacov, že to naozaj platí. Vážení poslanci, začal som tým, že som povedal, že predsedníctvo za sebou vždy prináša zodpovednosť a to sa týka všetkých Európanov. Toto bude úlohou Rumunska v najbližších šiestich mesiacoch. Bude to ťažšie ako zvyčajne. 242 návrhov komisia predložila a ešte stále sa musia podrobiť odsúhlaseniu oboch legislatívnych orgánov. A bude len veľmi málo času na to, aby sme dosiahli čo najviac z týchto návrhov schválených, pričom 18. apríla ukončí svoju činnosť tento parlament a začne sa predlobná kampaň. Mnohé z týchto 242 návrhov sa týkajú samotného jadra najaktuálnejších otázok, príprava Brexitu, migrácia, azylové pravidlá a podobne. V mojej pôsobnosti, tej digitálny jednotný trh, sedem spomedzi 30 návrhov, ktoré sme predložili ešte stále, e, sa musí odsúhlasiť. Tieto pokrývajú otázky, ktoré naozaj zavážia v životoch našich občanov. Chceme im uľahčiť predaj a nákup na internete a to cez hraničné tiež chceme zaistiť, aby bolo možné zaručiť práva v elektronickej ochrane súkromia, takže by sme to dokázali chrániť pred kybernetickými útokmi. Tiež sa to týka korporátnych pravidiel, ktoré sú aktuálne v 21. storočí. Naozaj je látka postavená veľmi vysoko v digitálnom svete a to platí naozaj všade Osobitne sa to týka skutočného pokroku v rámci ďalšieho dlhodobého rozpočtového plánu pre Európsku úniu. Tu nejde len o čísla alebo desatinné čiarky, ide o to, aby sme sa rozhodli, akú úniu chceme do budúcna vytvoriť. Ide o našu budúcnosť e, poňatú v číslach. Diskusie o rozpočte sa týkajú toho, aby sme dokázali našim občanom, že únia je pripravená vziať svoj osud do vlastných rúk. Keď e, lídry sa stretnú v Sibiu 9. mája, mali by sme prejaviť náš európsky pohľad e, na budúcnosť, e, že chceme vytvoriť silnejšiu, jednotnejšiu Európu v budúcnosti. Neexistuje lepší signál Európanom, ktorí sa o niekoľko týždňov na to vydajú k predvolebným, pardon, k volebným urnám. Konkrétne mám na mysli tých eh, osobitne, ktorí budú hlasovať poprvýkrát v týchto voľbách. Či už budú vo východných alebo západných členských štátoch EÚ, severných či južných, títo mladí ľudia majú mnoho spoločného. Hľadajú nádej, hľadajú svetlejšiu, jasnejšiu budúcnosť eh, a tiež hľadajú úniu, ktorá bude dýchať oboma svojimi časťami plúc, východnou aj západnou, a, a ktorá sa bude starať o všetky časti Európy. Musíme týmto mladým ľuďom dokázať, že Európska únia je schopná tieto očakávania, ktoré majú naplniť. Toto sú teda úlohy, ktoré sú na pleciach rumunského predsedníctva. My vám budeme v tomto procese pomáhať, aby sme sa dopracovali k darnému koncu. Ďakujem pekne za pozornosť. Thank you very much. Ďakujeme, pán popredseda komisie. Teraz eh, v mene jednotlivých politických skupín nasledujú rečníci, najskôr za EPP pán Stolojan. Ďakujem, pán predseda. Srdečne vás vítam, pani predsednička vlády, tu v Európskom parlamente. predsedníctvo rady začína tým, že európske inštitúcie prijavili všemožnú podporu rumunského predsedníctvu do budúcna. My vám to želáme tiež. Čakajú rumunské predsedníctvo nelahké témy. Týka sa to rokovanie s radou eh, v oblasti migrácie, mobility, v sektore dopravy ďalej. Zhruba 40 správ ktoré súvisia s viedržným finančným rámcom, sa tiež musí vyjednať. Ide o roky 2021 až 2027. A potom sú tu aj ďalšie významné témy. Riešenia, ku ktorým sa dopracujeme, určia ďalšie smerovanie únie v ďalších rokoch, ale ako viete, pani premiérka, vo vašom kabinete je mnoho nových ministrov, ktorí nemajú bohaté skúsenosti v rokovaniach v kontexte európskych inštitúcií. A preto sa na vás obraciam, aby ste požiadali týchto ministrov, aby dodržali odporúčania expertov na stálom zastúpení Rumunska, ktorí e, tieto témy veľmi dobre poznajú. Veľmi správne ste vyslovili isté obavy spojené s tým, že členské štáty vo východnej časti únie nesmú byť eh, zabudnuté. Rumunsko v súčasnosti nie je súčasťou Schengenu ani eurozóny. To znamená, že naša krajina nie je plne integrovaná do Európskej únie zatiaľ. Predsedníctvo teda predsedovia všetkých inštitúcií naznačili, že Rumunsko je pripravené stať sa súčasťou Schengenu a že sa môže jeho súčasťou e, stať. E, to však nestačí. Je vašou povinnosťou e, ako predsednička vlády, aby ste v mene všetkých občanov Rumunska a celé podnikateľské obce Rumunska, aby čo najskôr ste sa stretli s francúzským, holandským predsedom vlády, taktiež s nemeckou kancelárkou a taktiež s rakúskym kancelárom, aby ste ich presvedčili, že Rumunsko je naozaj pripravené stať sa súčasťou šengenskej zóny Mali by ste tiež navštíviť holandský parlament. Ale bez predsedov oboch snemovní rumunského parlamentu eh, tí strátili všetku dôveryhodnosť z dôvodov, ktoré sú nám všetkým známe. Čo sa týka eurozóny, ako predseda Združenia pre prípravnú činnosť na prístup do eurozóny. Chcem povedať, že je treba vytvoriť akčný plán na pristúpenie do eurozóny, ale musíme sa dopracovať ku konkrétnym návrhom v tomto smere, aby sme sa dopracovali k ďalšiemu pokroku. Želám vám veľa úspechov eh, v predsedníctve rady. Ďakujeme pekne. Teraz v mene skupiny socialistov a demokratov dostáva slovo pán Udo Bulman. Vážená pani premiérka, eh, drahá Viorika, srdečne ťa vítam v Európskom parlamente a blahoželám k začiatku tohto historicky prvého rumunského predsedníctva Rady Európskej únie. Veľmi si ceníme eh, tvoje odhodlanie podporovať Európsku úniu. Ceníme si ťa ako bývalú kolegyňu tu z Európskeho parlamentu. Vnímame ťa ako oduševnenú Európanku a vidíme tu veľmi dobré predpoklady pre úzku spoluprácu s rumunským predsedníctvom. A vzhľadom na to, že úlohy, ktoré si spomenula a ktoré si stanovilo rumunské predsedníctvo ako priority, eh, nebudú jednoduché, týkajú sa mnohých prioritných oblastí. S veľkým záujmom som si vypočul tvoj prejav, máš eh, pravdu. Sociálna koézia, taktiež eh, Územná kohezia je kľúčovou témou a to, že sa navrhuje zorganizovať nový spôsob, nový modus európskej konvergencie, to naozaj je jadrom toho, o čom sa musíme rozprávať. Posledné hodiny dnešného dňa dokážu, aká naozaj vážna situácia je v Londýne a aké veľké úsilie bude potrebné ešte vynaložiť v tomto smere medzinárodné finančné trhy ďalej daňové otázky. Toto všetko musíme e, spracovať. Ďalej migračná otázka. Aj toto je jedna z najvýznamnejších tém. Tu by som e, chcel e, pochváliť tvoje úsilie. Ty si totiž rozhodla v čase Vianos, že sa Rumunsko pridá ako krajinám, ktoré chcú zachraňovať životy v Stredozemnom mori a že Rumunsko nebude jednou z krajín, ktorý, ktorá sa obracia chrbtom k tým, ktorí potrebujú pomoc. Chcel by som sa však e, vyjadriť aj k tomu, že máme problémy, o ktorých je treba hovoriť otvorene. Sú veci, ktoré nás naplňujú obavami. Mnoho v sektore súdnictva v Rumunsku sa musí zreformovať a korupcia sa musí naozaj potlačiť a to rozhodne ak v modernej Európe je situácia, keď v jednej krajine tajná služba má vplyv na rozhodovanie súdov a na prokuratúru, to nemôžeme akceptovať, vážení kolegovia. Hovorím o tom tu, na tomto mieste, ale mal by som si o tom pohovoriť aj s prezidentom eh, Rumunska. V jeho právomoci totiž je činnosť tajnej služby v tomto smere, teda sa môžem obrátiť na komisiu. Jednota je síce pekná, ale pomenujme veci správnym menom a ukážme prstom naozaj na tých, ktorí sú zodpovední. Ak vo vašej krajine teda hovorím o veciach, ktoré sa dejú e, za chrbtom, e, o ktorých my možno nevieme, ale ak v Rumunsku sú nejaké nepravosti, ak ľudia trpia dôsledku e, nečinnosti súdnictva, to je nepripustné nie je prípustné povoliť všeobecnú amnestiu. E, My rozhodne e, vás môžeme len odhovoriť do takéhoto opatrenia. Snažte sa presadiť princípy právneho štátu tam, kde je to nevyhnutné. Ja viem, že e, to chcete, prosím, urobte to, pre, pretože naozaj ide o budúcnosť vašej krajiny. Je to dôležité pre vás, pre vašu krajinu, pre um, rumúnske predsedníctvo a Európa vám v tomto pomôže. Právny štát je výdobytkom Európy, pričom cieľom je chrániť jedin, jedinca. E, sloboda je dôležitejšia ako svobodné konanie štátu. E, my, sociálni demokrati, to vieme, pretože pred 150 e, rokmi sme vytvorili základy našho hnutia na, na týchto hodnotách a budeme to brániť všade tam, kde je to ohrozené, ale právny štát to rozhodne nie je nejaký nástroj pre politickú konkurenciu a tiež na získanie politickej podpory. A to je treba dodržiavať a uznávať všade a na všetkých politických eh, stranách. Pani predsednička vlády, ste veľmi odvážna žena, to viem. Vaša reformná snaha môže byť vynikajúcim predpokladom pre ďalších 6 mesiacov, pre úspešnú spoluprácu, ale povedal by som ešte niečo ďalšie. Tí, ktorí vždy presne všetko vedia, najmä konkurenti eh, z EPP. Ak v týchto dňoch je krajina kde sa uzatvárajú univerzity. A to sa neudialo nikdy od čas fašizmu, keď je krajina, kde sú podkopávané práva novinárov, kde nie je sloboda prejavu, tak si pozametajte pred svojimi dverami iba preto, že nemáte odvahu povedať to pánu Orbánovi priamo do tváre, čo by ste mu povedať mali, tak si neutierajte svoje špinavé topánky o rohošku rumunského predsedníctva. Takto sa eh, Nesmieme stavať politické diskusie v Európe. Povedal som tam aj pánu Junckerovi. Počul to odo mňa veľmi priamo. Ja to spomínam len preto, aby to zaznelo aj tu v snemovni pri tejto príležitosti. Ďakujem. Teraz za EKR pani Stevens. Voorzitter, collega's, mevrouw de Vážený pán predseda, vážení kolegovia, kolegyne, vážená premiérka, v prvom rade dovolte, aby som vás privítala, zaželala veľa úspechov. 6 mesiacov to nie je až tak veľa na rokovania, takže budete musieť byť e, schopní pozerať sa rovnakým smerom a spolupracovať aj s nadchádzajúcimi predsedníctvami. E, Rozšírenie bude prioritou, to vieme. Už mnoho rokov EÚ sa touto ambíciou rozširovania nezaoberala. Ak sa uskutočnia potrebné reformy a ak sa krajiny Západného Balkánu sa posnažia, tak budú môcť pristúpiť v roku 2025. Ale EÚ sa sama musí dať do poriadku. Mám na, na mysli v prvom rade Brexit a taktiež rastúcu nespokojnosť Európanov z oči voči otváraniu hraníc a nekontrolovanej migrácie. Dnes musíme prebrať austrálsky model a bojovať proti nezákonným vstupom. Dúfam, že to budete takto taktiež vidieť a že sa to prejaví aj pri rokovaniach o prípadných pristúpeniach. Ďakujem teraz za ALDE, pán Ferhovštad. Ďakujem, pani premiérka. Vaša krajina preberá mm, predsedníctvo e, v významnom čase. Blížia sa voľby do Európskeho parlamentu. Ja tu mám zoznam. Mobilita, balík pri, pre e, dopravu, banková únia, e, nefungujúci dublinský systém, viacročný finančný rámec. Tam potrebujeme tiež dohodu a dva, dve konania podľa článku 7 proti e, polskej vláde a e, proti Orbánovi za tým je tento Európsky parlament. Takže toto vás všetko čaká, ale počas vášho predsedníctva nebude dúfam, tretí prípad e, konania podľa článku 7 e, proti e, rumúnskej vláde. Ja mám totiž to pocit, že mm, v súčasnosti ste už len krôčik od toho, ak budete naďalej ignorovať stanoviska Benátskeho výboru a dva legislatívne spisy, o ktorých sa diskutuje vo vašom rumúnskom parlamente a v Bukurešti som sa stretol s pánom Drahomírom, predsedom e, vášho parlamentu. On obhajoval tie legislatívne spisy a postoj vašej väčšiny povedal, že právny štát to je otázka subsidiarity, ale ja vám môžem povedať, že mnohé e, veci v EÚ sú otázkou subsidiarity, ale určite to neplatí pre právny štát. To nie je otázka subsidiarity v EÚ. A musím vám povedať, že to isté som povedal ten istý deň, keď som sa stretol s pánom Teričanom a on mi slúbil, že vaša vláda a obe e, väčšinové strany zmenia návrh a bude to v súlade so stanoviskom Benátskeho výboru. A naviac sa so mnou zhodol na tom, že Benátsky výbor ešte vypracuje druhé stanovisko, keď už sa ten návrh pozmení. Takže sa to vráti na Benátsky výbor čiže obnovenie nezávislosti súdnictva, e, obnovenie trestného zákonníka a taktiež zákona o mimovládnych organizáciách. Úprimne vám musím povedať, že odkedy sme sa e, stretli e, v Bukurešti, aj pán Bulman tam bol. Zatiaľ ani jeden tento slub splnený nebol a naopak vaša vláda trvá na e, zlých postupoch, ako to robia Orbána a Kačinsky. A ja sa vás pýtam, to som čítal v tlači, že máte plán na schválenie zákona e, na udelenie amnestie pre páchateľov korupcie, čiže tie veľké ryby by boli vlastne mimo e, zákona, e, teda mimo dosahu zákona. Ak sa to potvrdí, tak minimálne moja politická skupina e, nepôjde do volieb s takými partnermi. My naozaj mať i čisté demokratické sily, ktoré chcú e, očistiť krajinu od korupcie a taktiež e, moc e, bývalých tajných služieb. To nie je ani kritika voči vašej krajine alebo rumúnskym obyvateľom, ale je to kritika istých postupov vašej politickej väčšiny. A Myslím, že to sa e, musí dať kritizovať. Ja som e, čestný e, občan Rumunskej republiky. Stal som sa ním v roku 2001. Ja som vtedy obhajoval rumunské záujmy v kontexte zmluvy z NIS. Vtedy sa mali udeliť Rumunsku menej významné hlasovacie práva, pretože to bola tak povediac krajina východnej Európy a vďaka mne e, sa to podarilo zvrátiť a samozrejme, že to bolo správne pre e, Rumunskú republiku, teda tie isté e, práva hlasovacie ako ostatné krajiny. A um, to isté si myslím aj v kontexte eura a Schengenu. Takže um, E, musíte byť skutočnou premiérkou vašej krajiny, e, musíte byť nekompromisná vo vzťahu s korumpovanými súčasnými silami. Ďakujem. Ďakujem teraz za zelených pani Keller. Vítajte, pani premiérka celé predsedníctvo vítam. E, nové predsedníctvo je príležitosť pre krajinu zažiariť, ukázať, čo dokáže v oblasti e, diplomatickej, e, dosahovaní pokroku a naozaj zapôsobiť na všetkých ako krajina vláda. A naozaj je to dôležité na kontexte medziinštitucionálnych vzťahov, ale je to tiež čas, kedy sa všetky pohľady zaoberajú tou krajinou. A to, čo vidíme v prípade rumúnskej vlády, je znepokojujúce. Rumúnsko má e, dlhé skúsenosti s bojom za slobodu a občianské slobody. Rumúni e, diktatúru po 42 rokoch. Pristúpili ste k EÚ, významný pokrok ste dosiahli hlavne v boji proti korupcii. Ale toto sú všetko výdobytky, na ktoré môžu byť Rumúni pyšní a pyšní sme na to, čo ste dosiahli aj my. A teraz sú tisícky Rumunov v uliciach a žiadajú dobrú správu veci verejných a občianskej slobody, ale problém je v tom, že ich nepočujú, pretože e, vláda postupuje práve proti ním a navrhuje e, zmeny zákonu, ktoré umožňa korupciu a dokonca sa okresajú protestné práva na boj proti takýmto zákonom, ale práve, že predsedníctvo musí ísť dobrým príkladom a musí byť dôveryhodné a ešte stále sa môžete stať tým dobrým príkladom, ktorý v Európe potrebujeme, ale čas beží bude veľa udalostí, Brexit, či už k nemu dojde alebo nie, potom voľby do Európskeho parlamentu a zároveň EÚ potrebuje aj dlhodobú víziu, takže naozaj je dobre, že ste naplánovali ten summit v máji, ale na to, aby to naozaj pomohlo, tak treba hovoriť o tých najpalčivejších témach, ktoré musíme vyriešiť, napríklad boj proti klimatickým zmenám, e, prechod na bezuhlíkové hospodárstvo, ako spraviť zo sociálnych práv realitu a nielen pekné slova. A taktiež e, oslabenie právneho štátu v mnohých členských krajinách. Takže vám tu želáme veľa šťastia, pretože vás to čaká a dúfam, že budeme príjemne prekvapení. Ďakujem. Teraz za GUE NGL pán Silikiotis. Ďakujem pekne. Vítam vás, pani premiérka, v Európskom parlamente. Rumúnske predsedníctvo sa bude musieť zaoberať aj na e, dopady hospodárskej finančnej krízy. A je tu aj veľká nezamestnanosť, hlavne mladých. Proti nej treba bojovať aj e, o e, ochudobňovanie veľkých častí obyvateľstva a sú tu správy za roku 2017 a 2018 a každý siedmy eh, eh, dôchodca je pod hranicou chudoby eh, v EÚ. Takže EÚ a aj vaše predsedníctvo mm, musí aj získať dôveru Európanov pred voľbami, ale musí byť jasné, že sa budeme zaoberať katastrofálnymi dopadmi kapitalizmu a neoliberalizmu. To znamená, že logika e, rozumného e, alebo prehnaných teda hospodárskych opatrení e, vo vzťahu s rozpočtami, že sa s tým musí skončiť a progresívne sily e, aj v Európskom parlamente žiadajú posilnenie sociálnych práv a sociálneho dialogu. O to musí ísť. Takže naozaj potrebujeme tu e, zameranie na potreby Európanov. E, v súčasnosti máme iba mm, prázdne slova, prehlásenia, ktoré v podstate v praxi nič nedosahujú. Treba investovať e, do skutočného hospodárstva, dosiahnuť e, súdržnosť a zvýšiť blahobyt ľudí. Toto sú ciele, ktoré mm, musia byť smerodajné vo vzťahu s viacročným finančným rámcom a to by mala byť tiež priorita vášho predsedníctva. Musí ísť o to, aby e, tu boli nové e, kvalitné e, pracovné miesta vytvorené, bojovať tak proti nezamestnanosti a členské krajiny musia aj reagovať na migračnú krízu, ale v humanitárnom duchu. A ešte Turecko. EÚ sa musí v kontexte vzťahov s Tureckom zaoberať otázkou toho, ako eh, Turecko bude eh, porušovať napríklad eh, zvrchovanosť Cypru. Teraz pán Paxas za EFDD. Ďakujem pekne. Vážená pani premiérka, hospodársky rast v EÚ, lepšia obrana, spoločné hodnoty, to sú otázky, o ktorých sa už dlhé roky diskutuje, ale zatiaľ odpovede nie sú dostatočné. Súhlasíte, pani premiérka, že v súčasnosti najdôležitejšie je zodpovedať dve otázky. A síce zjednotenie EÚ, to už nie je priorita, skôr sa hovorí iba o rozširovaní a rozširovaní a potom e, britské referendum, prečo toľko Britov hlasovalo za vystúpenie Spojeného kráľovstva, čo môžeme spraviť na to, aby to isté nechceli urobiť e, Nemci alebo Francúzi alebo nejaký iný veľký národ. Takže tieto otázky nebudú zodpovedané nejakým ďalším programom za rast Jednoducho EÚ sa musí zmeniť. Ďakujeme za ENF, pán Majer. Ďakujem pekne, pán predseda. Dve, dva body ma zaujali. Socialistická vláda, e, ktorá ochranu hraníc a migráciu má na programe ako prioritu. Blahoželám a pán Bulman e, nehovorí o programoch, ale zaoberá sa e, starými modelmi politickými a prešiel rovno do proti útoku, takže to sme všetci počuli. E, preberáte žezlo po Rakúsku. Ktoré vlastne veľmi veľa vecí prebralo za ostatných 6 mesiacov a skutočne vám želám všetko dobré, pretože išlo tu o veľmi komplikované záležitosti, ktoré boli na programe. Niektoré z týchto vecí boli skutočne komplikované a bolo to tu počuť. Ja rešpektujem vašu krajinu a váš národ, ale mne skutočne ide o to, vedieť, či váš eh, vláda je skutočne schopná zorganizovať predsedníctvo správnym spôsobom. Potrebujeme uh, určité zručnosti a nevieme presne, či sa vám to podarí. Nechceme, aby, sa tu, aby tu došlo k nejakej strate v rámci interných problémov. Máme tu legislatívu, ktorá sa týka korupcie, ktorá takisto musí byť doriešená a na to máme 6 mesiacov. Ďakujem a teraz dostane slovo pán Ivan, nech sa páči za nedaradených. Ďakujem pekne, vážený pán predsedajúci. Áno, na rozdiel od ostatných, ktorí tu kritizovali a boli provokatívni, ja si myslím, že toto predsedníctvo bude úspechom. A ja som presvedčený napríklad aj o tom, že rumúnske predsedníctvo bude úspešné, pretože jednoducho inak sa nedá. Európska únia sa nachádza vo veľmi komplikovaných časoch a čo potrebujeme, je to, aby sme Všetko to, čo sa tu povedalo, pretavilo do skutkov a istotne vám, vás uistujem o mojej osobnej podpore. Pre mňa sú tu teda dve témy, ktoré sú kľúčové a dôležité. Po prvé, tri štvrtiny členských štátov v Európskej únii momentálne čelí fenoménu, ktorý sa nazýva moderné otroctvo. Sú tu ľudia, ktorí nemajú svoje práva, nemajú možnosť užívať si svoje osobnej slobody. Nede tu iba o Rumunov. Hovorím tu o troch štvrtinách ľudí a máme viac než 170 tisíc občanov, ktorí žijú v Nemecku, ktorí sú predmetom takéhoto moderného otroctva. To je veľký problém. Druhá vec, ktorá je dôležitá, hovorili ste o kohézii. Áno, potrebujeme na to finančné zdroje, Priame a nepriame náklady, ktoré súvisia s korupciou na úrovni Európskej únie, sa odhadujú na tejto úrovni na 1 trilión eur. A toto je jednoducho niečo, čo postihuje aj Rumunsko. Zhruba 40 miliard eur sa stratí v Rumunsku kvôli priamým a nepriamým nákladom. A sú tu ďalšie krajiny, Teda 2 miliardy sa strácajú každý rok, napríklad v Taliansku zhruba 120 miliónov sa stráca. V Španielsku hovoríme tu teda o trilióne eur, ktoré sa dajú využiť na to, aby poviedli k nejakej pozitívnej zmene, ak by sme sa venovali tomuto fenoménu správnym spôsobom. Ďakujem pekne. Chcel by som pozvať všetkých kolegov k tomu, aby dodržiavali časové sloty, pretože meškáme. Teraz zostane slovo pani Šujica. Nech sa páči, máte minútu 30. Vážený pán predseda, vážený prezident, teším sa, že ste prišli medzi nás, že ste na prvom predsedníctve a týmto sa vlastne začína